vstupovať, pokračovať. Kolegyne a kolegovia, prejdeme k tomu prvému hlasovaniu. Vítam kolegov z KONT, ako aj predsedničku výboru. Je to bod proti podvodom. Budeme hlasovať o príslušnej smernici. Neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, takže budeme hlasovať menovitým hlasovaním. Prosím, začíname. Kolegyne a kolegovia, za zelených mám o jeden hlas viac. Bolo by dobre, keby zelení mohli teda prispôsobiť Hlasovanie dobre v poriadku. Končím hlasovanie. 56 za, 12 proti. Nikto sa nezdržal hlasovania. Gratulujeme pani Gresla ako spravodajkyne a pánovi Lópezovi Argelovi. Ďakujem kolegovi a ďakujeme kolegovi, kolegom z výboru KONT. Budeme pokračovať hlasovaním vo výboru LIBE. Keď kolegovia odídu, tak hneď prejdeme k hlasovaniu vo výbore LIBE. Kolegyne a kolegovia, poprosím vás, aby ste opúšťali sálu v pokoji, v kľude, ticho, kolegyne a kolegovia. A teraz sa dostávame k hlasovaniu o podmienkach o podmienkach vstupu a pobytu príslušníkov tretich krajín, takže budeme hlasovať s dvomi komentármi. Na jednej strane, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh týkajúce sa zamestnanosti, to je e, strana 18, e, kompromis 13. Nie je tam uvedené, že to pokrýva 37, teda pokiaľ ide ostatné pozmenujúce návrhy. Keď je prie, budú prijaté kompromisy a potom je to prepojené s návrhom 14, čiže nemáte námietky, tak 11 sa bude považovaná za riešená 13 a nie 14, ako bolo prijaté. Ak ste to pochopili, bolo by to fajn. Pretože viem si predstaviť, že teraz to nebude problémové. Tak prejdeme prvému hlasovaniu. Je to pozmejúci návrh 129. Ste všetci pripravení? Dobre, takže 129, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Sto tridsiatka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 280. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Článok 2, kompromis. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. sa. 375, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Článok zamestnanosť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 307. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 6. Otváram hlasovanie. Prepačte. Prepačte. Kompromis 3. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Je to moja vlastná správa, rovnako, takže si to musím uvedomiť. Končím hlasovanie. Prima sa. 436. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Článok 5, kompromis, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Tri, štyri, osem. A otváram hlasovanie. Tri, štyri, osem. Tri, štyri, osem. Hlasujeme, prosím. Ešte prosím, nehlasoval každý. Takže ešte raz 3, 4, 8. Prosím, hlasoval každý. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Článok 5, paragraf 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článku 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 416. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamieta sa. Kompromis článok 7, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjme sa. Štyri, štyri, deviatka. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis e, k článku 7a. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis o článku 9. Otváram hlasovanie. Je, preč, prepačte, kompromis článok 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa, ale 10 nehlasovali. Viem, ako ste vložili kartičku do zariadenia. No, ale máme to za sebou. Kompromis eh, článok 9. PPP má jeden hlas na viac, môžete to prosím skontrolovať. Vidím, že máte záujem o hlasovanie, ale je tam jeden hlas navyše. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis, článok 10. Otváram hlasovanie. Článok 10. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis článok 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článok 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článok 13. Je to takisto kompromisný návrh 11. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. EFT má jeden hlas navyše, tak to prosím uspôsobte. Teraz je to v poriadku a končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 508. Pozmeňujúci návrh 508. Končím hlasovanie k 508. Zamieta sa 509. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 5.07. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Um, blok. Otváram hlasovanie. Tak 513, 50, 11 a takisto 514. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis článok 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis článok 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článok 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článok 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článok 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 5, 6, 9. Pozmeňujúci návrh, prosím, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Článok 21, pozmeňujúci návrh. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis článok 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis článok 23. Otváram hlasovanie. EPP má jeden hlas navyše. Prosím vás, opravte to. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis článok. Nie, ešte, ešte tam nie sme. pozmeňujúci na 60, 5, 5 a 19 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromis článok 23. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromis článok 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 1, 2, 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa pozmeňujúci návrh 636. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 1, 2, 8, 6, 3, 7, identické. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Príjma sa. A teraz zdôvodnenia, zdôvodnenie 1, 1, 3, 1, kompromis 1, 3, 1, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjme sa pozmeňujúci návrh 1, 3, 6, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie hlasami. Kompromis na T3A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis dôvodne 3AA. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis dôvodne 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis, dôvodnenie 4b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis, pozmeňujúci návrh 139. Končím hlasovanie. EPP má jeden hlas navyše. Prosím vás, upravte to. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis k peťke. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis k 5A. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Prijíma sa kompromis k 5B. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. EPP má hlas navyše. Končím hlasovanie. Prijíma sa kompromisný návrh 1.5.0, teda pozmeňujúci návrh 1.5.0. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa kompromis e, k odôvodneniu 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa pozmeňujúci návrh 154. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 155. Pozmeňujúci návrh Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 6a. Končím hlasovanie. Príjma sa 6b. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa Kompromis dôvodenie 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa kompromis k osmičke. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa 8a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Príjma sa deviatka. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 168. Uzatváram hlasovanie. zamietnuté. Kompromis ustanovenie 11. Uzatváram. Schválené. Ďalej na úrovni strane 13. Uzatváram. Schválené. Na úvodné stanovenie 14, tam máme 2, e, takže 183 môžete hlasovať. Zamietnuté. 184, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej úvodné 15. Kompromis. Schválené. Ďalej na úvodné stanovenie 16. Uzatváram. Schválené. Kompromis na úvodné ustanovenie 17. Uzatváram. Schválené. Je ďalej 210. Eh, Uzatváram. Zamieta sa. Kompromis na úvodné ustanovenie 20. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 214. E, Uzatváram. Zamieta sa. 215. Uzatváram. Zamieta sa. Kompromis na úvodnú 21. Môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené. 22. Úvodné ustanovenie. Uzatváram. Schválené. E, pozme sa na 223. Môžete hlasovať. Zamieta sa. Kompromis na úvodu 24. Môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené. Kompromis na 26. Môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené kompromis na úvodu 27. Uzatváram. Schválený. Kompromis na 28. Zatváram. Schválený. 29. Môžete hlasovať. Zatváram. Schválené. 30. Môžete hlasovať. Zatváram schválené. 34 môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené. Vodné ustanovenie 34a. Zatváram. Schválené. Kompromis na 35. Môžete hlasovať. Uzatváram. schválené. Kompromis na úvodné ustanovenie 36. Môžete hlasovať. Zatváram. Schválené. Kompromis na úvodné ustanovenie 36a. Môžete hlasovať. Zatváram. Schválené. Na 37. Uzatváram. Schválené. 38. Môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené. Pozmeňujú sa 257 a 200 257, prepačte, 257, 258 sú identické, môžete hlasovať. Uzatváram. Zamieta sa. Kompromis na úvodnom stanovne 40. Môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené. 41. Môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené 42. Môžete hlasovať. Zatváram. Schválené. 43, môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené 44, môžete hlasovať. Uzatváram. Schválené 45, môžete hlasovať. Uzatváram. Schválený. 274. Uzatváram. Zamieta sa. Kompromis na úvodné ustanovenie 46a. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis na, na ustanovenie 48a. Môžete hlasovať. Už sme skoro na konci, uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňcové 200, alebo prepašte, kompromis na úvodnú stanovenie 48b. Môžete hlasovať. zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 279. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Dobre, takže teraz záverečné hlasovanie o texte po zmenách. Môžete hlasovať. Menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené. 45 za, 10 proti 2 sa zdržali. A teraz ohľadom rozhodnutia o rokovaní môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Takže schválené 40 za, 10, 44 za, 10 proti, 3 sa zdržali. Takže prepašte, to bolo dlhé hlasovanie. Teraz prechádzame k hlasovaniu správy pani Fajon. Prosím, rýchlo, Tania, chcete ešte ku niečo povedať? Nie. Takže môžeme prejsť k hlasovaniu. Kolegovia, viem, že to hlasovanie je dlhé, prosím vás o trpezlivosť, ale to dôležité je hlasovanie ohľadom kvalifikácií Takže máme tu ehm, pozme sa na vrch pani Spinelli, ktorý explicitne na zozname kompromisov je pokrytý 42. Pokiaľ nikto nenamieta, tak môžeme postupovať. Pokiaľ kompromis bude schválený, tak je pozmeňujúci návrh bude tiež schválený. Takže ako prvé sa tam hovorí o prírodzen, prírodných katastrofách, o človekom spôsobených katastrofách, je to článok 16 Pozmeňujúci návrh 23 v súvislosti s úvodným ustanovením 36a. Články 68, 69 sú tam zahrnuté. Prepašte, musím to prečítať, pretože to musíme. Dobre, máme dve. 285 odkaz Stalda, tam sú rovnaké myšlienky v úvodných ustanoveniach. Pokiaľ nikto nenamieta, tak, e, dve, tak 23 budeme považovať za odhlasovaný ako súčasť tohto bloku. No, čo sa týka druhého bloku hlasovania, tak tam je 218, je tam zle na zozname, je podobný 215, malo byť v prvej časti, takže kolegovia, pokiaľ nenamietate, tak 218 bude odhlasovaná v prvom e, bloku súčasne s 215. V tom prípade teda môžeme hlasať, pokiaľ nikto nič nenamieta. Okay, so we move to... Got it? So we move to the... Takže prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 96, 97 a 98. Tí sú identické. Môžete hlasovať. Uzatváram alebo hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. EPP má jedného navyše. Dobre, zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 34. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 1 na článok 2 e, o definíciách. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci vrch 324. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 325, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. To sa tiež zamieta. Prepačte, tam je oddelené hlasovanie ohľadom článku 2 9, pôvodný text. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 1C ohľadom úvodného 16. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 169. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 339, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. e, 342, e, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 301, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Valené. 343 a 214, môžete hlasovať. Tristo a 214 boli unblock. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 2 k článku 4 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 3 k článku 5 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Chválené. Kompromis 4, článku 6, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Chválené. Kompromis 10, článku 7. Môžete hlasovať. Už otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Schválené. Kompromis 5 k článku 8. Môžete hlasovať. Otváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6 článku 9. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválne. Kompromis 7 článku 10. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 7a k 28. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 8 k článku 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 9 k článku 12 a úvodným ustanoveniam. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Ďalej tu je 100, 470 a 471 identické. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 463 pozmeňujúci návrh môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 11 k článku 14 až 20. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. To je schválené. Kompromis 15 k článkom 15 až 21. Môžete hlasovať. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 12 článkom 16, článku 16 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Blokové hlasovanie z pozmeňujúceho návrhu 69 až po 546. Toto už som oznámil na úvod. 69 až 546 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Kompromis alebo Takže to je druhá časť blokového hlasovania. 549, pozmenujúce návrh. Takže toto je druhá časť blokového hlasovania. 549, 518 a 519. Voprava. Otváram hlasovanie. 219. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. E, e, um, otváram ďalšie hlasovanie. Teraz kompromis číslo 14. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 573, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Amendment 575. The 575 otváram hlasovanie. 575. 575. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 576. Otváram hlasovanie. Už je otvorené hlasovanie. ideme veľmi rýchlo, tak možno technici nestihajú, ale tak ideme na kompromis 16, otváram hlasovanie. Ešte som neuzavrel predchádzajúce hlasovať, ozatváram, áno, prijaté. Kompromis 16, áno, idem naozaj rýchlo. Okay, I'll repeat the, the votes. Okay. So, which... Do you want me to repeat 575 and 576? Takže 575 a 576, dobre, takže urobíme pár krokov dozadu, pokoj, ideme opakovať hlasovanie. 575, opakujeme, otváram hlasovanie, 575. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 576, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Tiež zamietnuté. Kompromis 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 18. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté ak chcete korigovať vaše hlasovanie, môžete to urobiť po hlasovaní. Dobre, je to prijaté. Kompromis 23, otváram hlasovanie. 23 a 31a, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 19. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 19a. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 21. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. EPP má jedného navyše. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 691. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 22. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 24. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 7.02. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Amendment 703. 703 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 25. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Oddelené hlasovanie, e, článok 31.1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 26. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 713. Otváram, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 714. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 715, 716 sú identické. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 717. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 27. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 28. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 31. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 771. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 772. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 773. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 32a. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 32b. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 95. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté 795. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 797. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 798. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 99. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté 100. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Úvodné ustanovenia kompromis 34. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 35. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 36. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 37. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 1 Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 175 otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 14, 7, 7, identické. Otváram hlasovanie. Hlasujeme blokovo. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 38. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 39. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 21 a 208 identické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 209. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 210. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 211. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 24 a 221 identické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 224. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 40 kompromis. Otváram hlasovanie. Kompromis 40. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 238. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 41. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 254. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 256. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Kompromis 42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 263. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 43. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 287. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 290 a 291 identické. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. A teraz ideme na číslo 4. Otváram hlasovanie. Pardon, 6. Pozmeňovací návrh 4. Eh, úvodné ustanovenie, áno, uzatváram hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 9, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz ideme menovite hlasovať o celom texte. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté 40 za 13, proti 4 sa zdržali. A teraz o rozhodnutí k rokovaniu otváram hlasovanie menovité. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. Aj to je prijaté 37 za 14 proti 4 sa zdržali. Gratulujeme Tani Fajon ako spravodajkyni. And that is the end of voting time. To je koniec hlasovacieho času. Tania chce povedať niekoľko slov. Nech sa páči, Tania. Ďakujem pekne, Klod. Kolegyne a kolegovia, chcem sa poďakovať za túto úžasnú spoluprácu Aleksandre Angelike, Barbare, Ginovi, Jean ja si myslím, že sme vykonali spolu skvelú prácu. Je to veľmi progresívny text a môžeme byť veľmi hrdí. Je to súčasť eh, azylovej legislatívy a je to v prospech takého ľudského azylového systému v Európe. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom. A viem si predstaviť, že to bola ťažká práca na takomto náročnom spise. Ďakujem za vašu trpezlivosť, kolegovia, za komplikované hlasovanie.